Vážení kolegovia, máme meškanie a ospravedlňujem sa zaň. Poprosím, aby ste zaujali svoje miesta okamžite, aby sme mohli začať naše zasadnutie výboru pre rozpočet. Schôdza je otvorená, kolegovia, ak nemáte námietky. Vychádzam z toho, že týmto príjmame program schôdze. Chcel by som vám oznámiť zmeny v zložení skupiny koordinátorov nášho výboru. Náš kolega Rody Sole nahrádza Indreka Taranda za eh, skupinu zelených. Pán Jonathan Arnott nahrádza Remonta Finša za EFDD. Dostali ste eh, návrh zápisníc z predchádzajúcich schôdzí. Ak nie sú k ich obsahu námietky, vychádzam z toho, že ich týmto schvaľujeme. Nasledujúci bod programu zasadnutia sa týka plnenia rozpočtu na rok 2018. Snažíme sa o toto pravidelne v koordinácii so všeobecným spravodajcom pre rozpočet na rok 2018 Ekvidnám Murešanom. Pozvali sme tu pána Žonana Urela, predstaviteľa komisie, ktorý je riaditeľom ehm, DG pre rozpočet, aby nám stručne popísal ako to e, vyzerá s realizáciou rozpočtu e, teraz, e, tesne po skončení roku 2018? Bude nám hovoriť o miere vykonávania záväzkov platieb, viedli sa k autonómnym presunom a takisto aj o prostriedkoch, ktorých viazanosť bola zrušená. Eh, hovorilo sa o nich eh, veľa počas posledných rozpočtových rokovaní, kde sme hovorili o tom, eh, ako by sa mohol nový článok 15, tri nových finančného nariadenia uplatňovať. Ja, takže teraz už má slovo e, pán Murel. Ďakujem mu za jeho prítomnosť a chcem sa spýtať aj prečo e, politiko povedalo viac než pán Salmajer, pokiaľ ide o eventuálne rozpočtové dôsledky prípadnej nedohody, pokiaľ ide o Brexit. Nech sa páči a máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za to, že mám túto príležitosť predložiť e, implementáciu rozpočtu e, roku 2018 s určitými detailmi. Implementácia alebo plnenie rozpočtu na rok 2018 išlo dobre, išlo hladko, všetky programy vo všetkých kapitolách e, dosiahli cestovnú rýchlosť, tak povediať, takže rýchlosť implementácie sa zvýšila. To umožnilo komisii ukončiť rok takmer plným čerpaním, plnou implementáciou. A treba zdôrazniť to, že na rozdiel od roku 2016 a 2017, v roku 2018 sa udiala táto, e, sa udiala toto plnenie bez e, znižovania um, platobných nárokov. A tu e, v marci očakávame samozrejme už tomu závierku, ale predbežná správa ukazuje, že 99,9 rozpočtových prostriedkov bolo implementovaných a 99,8 pladieb e, e, bolo e, uhradených po prenosoch. Takže tu je takmer 100% plnenie. Očakávané nedočerpanie platieb, teda 200 miliónov vo všetkých kapitolách, trocha viac než 100 miliónov v osobitných nástrojoch, takže celkovo je tu nedostatočná implementácia vo výške asi 300 miliónov, alebo teda troška viac ako 300 miliónov, to je za minulý rok. A konečná e, suma bude samozrejme v návrhu e, pozmeňujúceho rozpočtu a e, tak, ako je vo finančnom nariadení, tento prebytok v návrhu opravného rozpočtu bude prezentovaný do 15. apríla najneskôr. Ja teraz chcem poskytnúť určité informácie o implementácii politiky súdržnosti, ktorá je veľmi zaujímavá pre členov tohto výboru, pokiaľ ide o implementáciu e, programu, programov 2007-2013, tak vo všeobecnosti väčšina týchto programov bola uzavretá. Na začiatku roku 2018 sme mali takmer 12 miliárd e, nesplatených záväzkov e, to, to sú prostriedky, ktoré majú byť ešte splatené. Asi 60% bolo z týchto prostriedkov splatených, splatených v roku 2018 a na konci roku 2018 preto nesplatené záväzky boli 4,8 miliardy. To je to, hovorím o tej predchádzajúcej generácii programu a e, tento rok e, očakávame, že e, budú splatené zostávajúce rozpočtové prostriedky, alebo teda nesplatené prostriedky z tohto programového obdobia 2003, 2000, pardon, 2007-2013. A eh, teraz, keď sa pozriem na programy 2014 až 2020, ako iste viete, a pamätáte si celkom dobre, implementácia začala pomerne pomaly eh, v rokoch 2014, 15, 16, potom eh, došlo k urýchleniu, 2017 um, a neskôr. A 2018 celkový rozpočet pre, Európsky, štruktúrny, pre Európsky štruktúrny a investičný fond bol plne vyčerpaný, e, pričom veľmi malá výnimka 80 miliónov platobných prostriedkov, rozpočtových prostriedkov, e, to je po, európska pomoc pre naj um, znevýhodnenejšie skupiny. Toto e, prakticky toto bolo nevyčerpané, takže tu bolo vyčerpané takmer všetko z fondu ESIF. Tak, takisto je dôležité um, si uvedomiť, že uh, platobné, vyhlas, platobné um, závierky alebo vyhlásenia z členských štátov uh, um, naznačujú, že komisia bude musieť splatiť uh, väčšinu z tých 8 miliard z rozdelených príjmov. Toto bolo potvrdené pri schválení uzavierky, čiže je tu čiastka 7,8 miliardy, toto sú už e, rozdelené príjmy, čo je vyše 80 z celku a zostáva len 1,3 miliardy nevyužitých prostriedkov, ktoré sa prenášajú a budú môcť byť využité v roku 2019. Počas roka predkladanie e, výkazov, platobných výkazov pokračovalo pomaly členskými štátmi až na november. V novembri sa to oživilo a potom sme e, dostali žiadosti na 18 miliard, čiže 38 celku e, predloženo za celý rok e, prišlo práve v decembri. Komisia sa snažila uhradiť tieto požadované prostriedky veľmi rýchle a podarilo sa vyplatiť väčšinu týchto žiadostí pred koncom roka. V dôsledku toho zostáva len bežný bežné množstvo nesplatených zhruba 3,8 miliardy nesplatených žiadostí o platbu, ktoré, dos, ktoré došli po 27. E, decembri a vlastne nemohli byť splatené pred koncom roka. A mm, väčšina tých ostatných e, žiadostí bola medzi tým splatená ehm, teda pod tých, e, okrem tých, mm, čo boli prijaté 27. decembra, dostáva ešte vyše 5 miliard, ktoré boli ehm, ktoré boli buď pozastavené, alebo podliehajú nejaké ďalšie analýze. Ja chcem pripomenúť, že december 2013 bol veľmi dôležitý termín z hľadiska rešpektovania automatickej, automatického pravidla N plus 3, e, pričom e, na začiatku tohto programovacieho obdobia väčšina z dve, strán, že 2014 bola preprogramovaná na 2015, na rok 2015, takže cieľ e, vyhnúť sa automatické zrušeniu viazanosti a pravidlu N3 v roku 2013. Toto predstavovalo e, zhruba dve ročné tranže, ale kvôli e, veľkému predkladaniu platobných žiadostí v decembri takmer všetko automaticky, všet, všet, celý tento cieľ sa podarilo splniť. Automatické zrušenie viazanosti v roku 2018 predstavuje len 250 miliónov. A to je, myslím, celkom dobrý výsledok. Tiež treba spomenúť, že e, presnosť e, predpovedí členských štátov sa výrazne zlepšila. Pred dvomi rokmi e, táto presnosť bola veľmi nízka a chybovosť pri všetkých čl- členských štátoch bola priemerne 48%. Teraz v roku 2018 presnosť e, v kapitole 1b sa zlepšila na 6%, čiže toto je naozaj obrovské zlepšenie. A táto zvýšená presnosť tiež umožňuje komisii zvýšiť kvalitu a pre presnosť e, jej vlastných atomných predpovedí. Ehm, veľký pokrok e, sa podarilo dosiahnuť aj um, pri menovaní národných orgánov. Na, rok, na konci roku 2018 zostávali len dva operačné programy, pri, pri ktorých um, zostávalo notifikovať určené orgány. To predstavovalo 260, e, z, z celkového počtu 264 jeden program v Spojenom kráľovstve pre najznevýhodnejších a operačný pro, program pre San Martin vo Francúzsku, ktorý bol uh, odložený kvôli uh, dopadu hurikánu EMA. No a aj tento proces, e, ktorý e, sa dostal do určitého úzkeho miesta v implementácii na začiatku roku, teraz je vlastne prakticky ukončený. Um, fondy súdržnosti, respektíve ESIF, e, tam čerpanie dosiahlo 27 celkového, celkovej 7, celkovej 7-ročnej alokácie, čo uh, môžeme porovnať so 16 na konci minulého roka a 9% um, na konci roku 2016. Uh, uzavriem kohéziu. Tu uh, povzbudzujúcim bodom je, že uh, miera výberu projektov v členských štátoch sa v roku 2018 tiež zrýchlila, dosiahla 67% v porovnaní so 44% rok dozadu. A keďže máme um, implementáciu v komunite 27% a celkovo sme dosiahli 67%, tak si myslím, že e, je dosť projektov, ktoré e, zabezpečia pokračujúcu hladkú implementáciu v najbližšej budúcnosti. Ja by som ešte stručne povedal pár slov o e, autonómnych prevodoch komisie. Komisia využíva autonómne prevody, ale samozrejme v rámci obmedzení stanovených finančným nariadením, aby uľahčila ľahké Čerpanie rozpočtov. Väčšina z týchto autonómnych prevodov sa týkajú eh, doľaďovania platobných potrieb eh, v rámci rozpočtových liniek v priebehu roka do o mnoho obmedzenejšej miery. Tieto autonómne prevody sa používajú tiež na záväzky a ja by som eh, uviedol prominentnejší príklad týchto transferov v kapitole 1b určité rozpočtové prostriedky mali byť presunuté medzi kategóriami mm, regiónov a medzi sociálnym fondom a, regionál, a fondom regionálneho rozvoja, aby sa zosúladili e, viazané rozpočtové prostriedky s, so zmenami súvisiacimi s operačnými programami. E, tieto zmeny teda vykonali členské štáty. Druhý príklad sa týka kapitoly 4, kde komisia, komisia presunula 23 miliónov z IPA do ENI, e aby podporila rozpočtový program pre Maroko program rozpočtovej podpory pre Maroko. Toto bolo umožnené e, preto, lebo sme identifikovali pridelené prostriedky pod IPA. Tieto boli k dispozícii, dali sa využiť, takže nedošlo k dopadu tohto transferu na, na program IPA. Druhý e, príklad sa týka kapitoly 3, kde e, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž v priebehu roka zaznamenala zníženie o 27 miliónov, čo, komisia, čo komisiu umožnilo previeť e, túto sumu na posilnenie um, núzových systémov. Um, tiež by som chcel pripomenúť autonómny transfer pre humanitárnu pomoc, čo je možnosť, e, ktorú komisii dáva finančné nariadenie a e, to v prípade medzinárodnej humanitárnej krízy, ktorej doš- po 1. decembri. 20. decembra minulého roka komisia v rámci tohto ustanovenia previedla 10 miliónov v záväzkoch a 7 e, miliónov v platbách e, z kapitoly 4 z nevyužitých rozpočtových prostriedkov na rozpočtovú linku Humanitárna pomoc, aby rozšírila humanitárnu pomoc e, konkrétne v Jemene. Tak ako to umožňuje finančné riadenie, rozpočtový orgán bol samozrejme plne informovaný Budete dnes, alebo teda do obeda, hlasovať o tzv. transferi na konci roka. Toto, ten, tento rok bol veľmi malý, navrhujeme presunúť 64 miliónov, najmä z kapitoly 4, na posilnenie programov e, videckého rozvoja, čo umožní e, pokrytie všetkých ostatných e, žiadostí a uhradenie všetkých záväzkov v rámci spoločnej správy, spoločného riadenia. Posledný bod mojej správy je e, miera e, celkového e, celkových prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená. Tam ich je 2,5 miliardy, to je menej než v minulých rokoch. V minulom roku sme mali 5,3 miliardy a pred dvomi rokmi sme mali 3,7 miliardy. A osobitne čiastka, ktorá viazanosť bola zrušená v kapitole 1b, je o mnoho nižšia než minulý rok v roku 2017 sme e, zrušili viazanosť zhruba 3 miliard v kapitole 3b väčšinou e, kvôli uzavretiu predchádzajúcej generácie programov 2013 a tento rok e, zrušenie viazanosti v kapitole 1b boli menej než 0,4 miliardy a pri ostatných kapitolách sú je určitá variácia, ale, kapit- ale e, čiastky, e, kde zruš, bola zrušená viazanosť v e, roku 2018, kopírovali trend nastavený v minulých rokoch. Pokiaľ ide o zrušenie viazanosti, ktoré je k dispozícii v zmysle článku 53 finančného nariadenia. Viem, že toto vás bude asi osobitne zaujímať. V priebehu roku 2018 281 miliónov E, prostriedkov na výskum, bo, e, tam bola zrušená viazanosť, toto zodpoveda rozsahu e, pôsobnosti článku 15, takže tento rozsah je o mnoho nižší než tých 430 miliónov za rok 2017, kde sme o tom v zmierovaní minulý rok rokovali veľmi intenzívne. A takisto si možno všimnete, že komisia ehm, notifikovala týždenný, týždenný reporting a, a je tam aj táto čiastka. Takže, pán predseda, uzatváram tieto body, toto predstavenie. Detailnejšia správa o implementácii rozpočtu samozrejme bude nasledovať, ako som povedal, a takisto bude prezentované detailnejšie hodnotenie v rámci eh, implementácie správy o správ, tzv. správy AVDY o implementácii rozpočtu a predpovedi rozpočtu, kde, sa budeme, kde budeme zaoberať platbami, ktoré sú naplánované na a toto je 20. marca. Merci, monsieur le directeur. Ďakujem pekne, pán riaditeľ, za tieto upresnenia. Teraz pán všeobecný spravdajca, aké sú vaše pripomienky? Ďakujem pekne, v prvom rade ďakujem pánovi riaditeľovi Urelovi za jeho presné vyjadrenia dnes do poludnia. Všetka tá práca, ktorú sme spoločne urobili kolegovia, pokiaľ ide o priority k rozpočtu, o prijatie, úspech v eh, zmierovaní s komisiou bez radou a potom podpora komisie pri implementácii tohto rozpočtu sa v tomto odzrkadľujú. Ja som toho názoru, že pokiaľ ide o rozpočet na rok 2018, išlo o najlepší rozpočet od začiatku tohto viadročného finančného rámca v roku 2014 a toto potvrdzuje, že sme si stanovili tie správne priority, identifikovali sme e, v parlamente a spoločne s radou a s komisiou sme sa rozhodli e, peniaze presmerovať presne tam, kde boli e, potrebné a takisto tieto prostriedky boli aj absorbované, ako pán Urel nám práve popísal. Toto samozrejme je piatý rok viadočného finančného rámca a my sa musíme poučiť aj do budúcnosti. Bol to vynikajúci rozpočet, pokiaľ ide o implementáciu, ale mali by sme zabezpečiť, že aj tie následovné rozpočty budú e, veľmi dobre pokryť o implementáciu e, od 1. januára 2021 a preto sa musíme čo najrychlejšie dohodnúť o viacročnom finančnom rámci. My v parlamente sme pripravení, spoliehame sa aj na podporu komisie. Veľmi povzbudzujúca je miera platieb v eh, eh, hlave eh, B. Dostali, tieto prostriedky sa dostali napokon k príjemcom, kde je to tak dôležité. Samozrejme išlo o rozpočet, ktorý je veľmi dobrý pokryť o implementáciu, identifikáciu tých správnych priorít a potom spoločne s členskými štátmi sme zabezpečili, aby sa dostal k príjemcom. Mám len jednu konkrétnu otázku týkajúcu sa a tých prostriedkov, ktorých väzenosť bola zrušená. V roku 2018 z predchádzajúcich rokov sú tu určité projekty, určité rozpočtové linky, kde keď porovnáme e, túto zruženú e, viazanosť s e, celkovou mierou záväzkov na daný rok, je to veľmi významné. Napríklad v prípade Kozme máme 55 miliónov eur prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená a záväzky bolo 345 miliónov. CEF v doprave 281 miliónov e, zrušených viazaností 1,89 miliard eur e, záväzky. Mohli by ste prosím vysvetliť, prečo z týchto uh, množstiev e, taký významný podiel e, mal zrušenú viazanosť. To moja jediná otázka. A inak chcem len poďakovať komisii za výkon tohto rozpočtu a chcem poďakovať všetkým kolegom, pretože kolegovia toto uzatvára našu prácu na rozpočte na rok 2018. Toto je posledná e, bodka dnes. Za rokom 2018 budeme sa venovať prioritne Eh, v nasledujúcom období už len na rozpočtu rok 2019. Ďakujem, pán všeobecný eh, spravodajca. Len jedno úpresnenie eh, prosvedky, ktorých viazanosť bola zrušená, teda k tie sa netýkajú predchádzajúcich rokov, len teda roku 2018. Eh, bol by som rád, keby eh, upresnil pán Úrel. A potom ešte, pokiaľ eh, ide o tie záväzky. Mohli by ste sa vyjadriť k tomu, čo hm, bolo možné sa dočítať v politiku? Tam sa hovorí, že realizácia rozpočtu na rok 2019 bude spomalená, pretože sa bude čakať na dohodu alebo e, teda absenciu e, dohody. A to e, je niečo nové oproti tomu, čo povedal pán Selmeyer, generálny tajomník komisie na zasadnutí v Strasburgu, kedy nám povedali, že Briti budú rešpektovať svoje právne záväzky. Takže mohli by ste toto prosím upresniť. Nech sa páči, máte slovo, pán Urel. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem aj všeobecnému spravodajcovi za jeho otázku. Ja e, k tej špecifickej otázke pána Murešana e, by som chcel povedať, že to asi si zasluhuje rozsiahlejšiu odpoveď písomne, takže vám ju spracujem a zašlem onedlho. A pokiaľ ide o tie dve otázky od pána predsedu, tak ja len potvrdím, že nie. Do veľkej miery um, prostriedky, kde bola zrušená viazanosť za rok 2018, odrážajú záväzky z roku 2017, 16, 15 a väčšina tých rozviazaných prostriedkov e, boli vlastne za predchádzajúce generácie programu. Aspoň neviem, či som porozumel vašej otázke správne. No, très, très bien compris, parce que... Nie, vy ste ju dobre e, pochopili, pretože pre e, správne pochopenie som sa chcel eh, spýtať, či sa tieto prostriedky vzťahujú na eh, roky 2016, 17 alebo 2018. Nie, nie, ešte aj skôr 2007, 2008. Takže tam nie je korelácia medzi rozpočtom na rok 2018 a týmito prostriedkami, ktorých viezanosť bola zrušená. Tie sa tý, eh, týkajú rozpočtu na predchádzajúce roky. Treba to zanalizovať a zistiť, e, či sa to vzťahuje na predchádzajúce obdobie alebo nie, pretože inak tu vyplýva dojem, že ide o korekciu e, k rozpočtu na rok 2018. tak pritom nie je. Ide e, vlastne o záväzky z predchádzajúcich rozpočtov, z predchádzajúcich rokov. Bolo by dobré, keby eh, ste toto presne upresnili, keby sme tu mali aj písomný dokument k dispozícii, ktorý by upresňoval na eh, rozpočet, z ktorého roku sa vzťahujú tieto prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená. Yes, thank you, Chair. I, uh, I will take... Dobre, ďakujem, pán predseda, zvážim to. Je to relatívne jednoduché poskytnúť uh, takéto prerozdelenie E, pokiaľ ide o záväzky týkajúce sa na aktuálny bezočný finančný rámec a ten predchádzajúci, pretože, pretože tie sa vzťahujú na odlišné rozpočtové linky, takže to sa dá poskytnúť relatívne jednoducho, ale pokiaľ ide o individuálne roky, to je samozrejme trošku komplikovanejšie. Uvidím, či to bude jednoduché. Parce que tout à l'heure, monsieur le rapporteur général nous dit, voilà pretože pán všeobecný spravodajca nám povedal, že rok, e, rozpočet na rok 2018 bol dobre nastavený. Je tam e, relatívne málo o ktorých viazanosť bola zrušená. A tie, ktorých bola zrušená, tie sa e, vzťahujú na predchádzajúce roky, ak správne chápem, nie na rozpočet na rok 2018. Čiže ide o prostriedky, kde bola rozviazaná viazanosť za predchádzajúce roky, kde do, došlo k posunu, pokroku, ale tá E, ten objem ten je signifikantný v, vo vzťahu k rozpočtovým prostriedkom za rok 2018, preto som odpovedal takýmto spôsobom, takže nejde len o prostriedky rozviazané za, z, z, z rozpočtu za rok 2018, ale aj za predchádzajúce roky. Ale dôležité je, aby rozpočtový výbor vedel, že vzhľadom k tým čiastkam, že tie čiastky sú signifikantné vzhľadom k k rozpočtovým prostriedkom za jeden rok, preto som zobral aj ostatné roky ako referenciu. Bien et sur Politico Non, à Politico. Perhaps to, to clarify... Možno, aby som objasnil možné nedorozumenie. Komisia spravila to, že vzala, alebo teda uplatnila e, vyslovne interné e, opatrenie na báze obozretnosti e, a sprístupnili sme schvalujúcim pracovníkom 85 eh, rozpočtových prostriedkov. Ničím to však, eh, ale nejak to nepredstavuje eh, spomalenie implementácie rozpočtu. Tých 85 je viac než dosť pre všetkých schvalujúcich pracovníkov, aby mohli vykonať, aby mohli realizovať rozpočet v príslušnom čase a zhruba 100 rozpočtových prostriedkov sú potrebné prvých mesiacoch roka, čo je prípad, pre, čo je prípad súdržnosti. Tu 100% už bolo sprístupnených, takže aby som to úplne objasnil, nie je žiadny úmysel nejakého spomalenia implementácie, vôbec nie. Je to naozaj len opatrenie na báze obozretnosti a hneď, ako to bude možné, tých zostavujúcich 15% v rozpočtových linkách, ktorých sa to týka, bude, e, bude sprístupnených týmto schváľujúcim pracovníkom. Vidím, že nikto sa nehlási do diskusie a keďže e, sme trošku pozadu v našom programe, navrhujem, aby sme e, v tomto bode tento bod uzavreli. Ďakujem pánovi všeobecnom spravodajstvu, pánovi Murešanovi. Je to moment e, trošku plný emócií. Uzatvára sa teda všetko týkajúce sa rozpočtu na 2018. Ďakujem pánovi Urelovi. Teraz e, prejdeme k hlasovaniu. Prosím, vložte e, svoje hlasovacie kartičky do hlasovacieho zariadenia, aby sme mohli previesť simuláciu. Bien, je déclare le scrutin ouvert pour ce vote. Euh. hlasovanie, toto uh, testovacie hlasovanie. Pani Tová, venujeme vám jednu. Hlasovala som na výbore pre rýbolov a tam som si ju zabudla. Aha, vidím, vidím, že tento výbor uh, pre rybolov je pre vás prioritou. Et, et on va faire une... On va... Eh, urobíme zbierku, aby sme vám zaplatili dodatočnú kartičku. Takže otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Mm, predsa len našli sa niektorí, ktorí hlasovali proti aj takí, ktorí e, sa zdržali. Takže k správe pána Kulmela pozmeňovací návrh 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Jednotka pána Kulmela za, proti, zdržali sa, overíme si to elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté 19 hlasmi za, 11 proti. Prijaté. Takže pozmeňovací návrh 10 odpadáva. 11 takisto. Dvojka. O nej hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Je to prijaté. dvanáctka za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. Trojka odpadáva, pretože 12 bola prijatá. 13 za. Proti? To si overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté 15 hlasmi proti, 14 bolo za. 15, teda 15. Takže štvorka, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Peťka je prijatá bez hlasovania, šestka za, proti, zdržali sa prijaté, sedem, kto je za, proti, zdržali sa to, si overíme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Aj teraz hlasom pani Toma. Osmička, kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Pozmeňovací návrh číslo 8. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. Teraz e, celý text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 26 hlasmi za, 3 proti, 1 sa zdržal. Blahoželám pánovi Kulmelovi. Oddiel 3, rozpočný rok 2018. To je teda eh, poslednej zodpovednosti pána Zikvrida Murešana. Pán všeobecný spravodajca, chcete sa vyjadriť? Áno, myslím si, že je dobre poinformovať kolegov o tomto transfere. Je to evidentný transfer na záver roka, ale chcel by som pripomenúť kolegyňam a kolegom, aby hlasovali za. Ja len stručne poviem, že ide o 64 miliónov eur v platobných rozpočtových prostriedkoch, ktoré dnes e, prevádzame a prevádzame ich následovne. 25 miliónov eur z kapitoly 4 e, ukončenia bývalej prestupej pomoci prevádzame toto kvôli e, pomalšiemu než očakávanému kontraktovaniu projektov orgánmi v Turecku. Budeme, to prevádz- budeme tiež prevádzať 25 miliónov eur tiež v kapitole 4, v hlave 4, pardon, v kapitole 4 európska politika susedstva kvôli technickému oneskoreniu určitých platieb v Maroku e, v rámci programu rozpočtovej podpory. 10 miliónov eur prevádzame z kapitoly 4 DCI e, bezpečnosť potravín e, vzhľadom k neskorému schváleniu akčného plánu na rok 2018. Toto viedlo k určitým sklzom v platbách. Prevádzať budeme ďalej 3,2 milióna eur z kapitoly prieskum polnohospodárskych podnikov vzhľadom k tomu, že celkové opravnené prostriedky pre štruktúrne služby fariem boli nižšie než e, maximálne oprávnené prostriedky a náklady pardon, na zostavujúcich 0,8 milióna z e, kapitoly e, alebo teda to, to budú platby, ktoré bude možno vykonať 2019, čiže celkové to vyše 64 milióna eur. Toto bude prevedené z Fondu vedeckého rozvoja kvôli deklaráciám členských štátov výdavkov v 3. čtvrť roku 2018 boli vyššie než pôvodne očakávané, takže peniaze bude treba. A toto je transfer, ktorý odporúčam a chcel by som vás poprosiť, aby ste ho schválili. Ďakujem, pán všeobecný spravodajca. Chcel by sa chcel vyjadriť otázky Pán Urel, chcete niečo doplniť? Dobre, tak to podrobíme elektronickému hlasovaniu. Tí, ktorí sú za aj proti. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zdá sa, že nie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 26, možno 27 hlasmi za dvomi hlasmi proti, nikto sa nezdržal. Blahoželám eh, všeobecnému spravodajcovi. Takže oddiel 3 eh, eh, k rozpočtu na rok 2017 tam nie sú požiadavky na transfery a k ostatným oddielom má slovo pán Rubich. Rozpočet na rok 2019 Ďakujem pekne, pán predseda. Je len jedno želanie transferu e, e, Európskeho dvora auditorov, ktorý chce mať dva, dva permanentné posty asistentov a admin, e, tie zmeniť na dva posty administratívy. A to by si vyžadovalo zmenu. Chce urobiť na budúcich troch týždňoch a ja som za takúto zmenu. Ďakujem. Ďakujem. Nie sú nejaké e, pripomienky k tomuto návrhu. Dobre, takže môžeme vychádzať e, z toho, že táto e, požiadavka je prijatá. Slovo má teraz Monika Holmajer. Stála spravodajkynia pre budovy, ktorá nám teraz predstaví nejaké uvítací centrum. Nech sa páči. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, je v, prí, to, v prípade tohto stavebného projektu ide o to, uh, centrum alebo nejakú recepciu budovy Berlemon. No a my sa snažíme dať tým bezpečnostným budovám taký pekný názov. V podstate ide iba o to, že návštevníci sa budú bezpečnostne kontrolovať mimo budovy Berlamonta ešte, že to je taká prístavba, tak aby bola budova Berlamonta zabezpečená. Malo by to mať 370 m štvorcových eh, s tým, že bezpečnostné kontroly sa budú vykonávať tam. Očakáva sa približne 90 tisíc návštevníkov. Budova Berlamont má osobitnú dohodu s belgickým štátom a dvoma bankami ktoré zlučené do maturitovej spoločnosť, spoločnosť. No a e, vtedy ten rozpočtový poriadok neumožňoval e, vziať si úver, postaviť budovu a potom ju splatiť. To vtedy ešte nebolo možné, no a trebalo vždy no, buď sa dohodnúť s príslušným štátom, v tomto prípade belgickom, a príslušnými bankami a finančnými poskytovateľmi finančných služieb sa nejak dohodnúť a potom uzavrieť nájomnú zmluvu. Takže uh, takto vyzerá aj dohoda komisie. No teraz som sa naučila tiež čo znamená slovo amfiotrešten, no myslím, že tak nejak sa to znamená, tak nejak no, sa to volá. Ja som predtým také e, zmluvy nepoznala, to je belgická konštrukcia, ktorá dáva dobrý zmysel, to znamená, že touto zmluvou komisia v podstate bude de facto vlastníkom a, na celom pozemku e, má práva e, budovať prístavby, predstavovať budovu Berlemont. Dohoda s belgickým štátom ostáva rovnaká, nám sa nemení. My budeme platiť len tú budovu a v roku 2030 a tá budova za 1 euro, respektíve obidve budovy za 2 eurá, prejdú na Európsku komisiu no a splatenie a sa koná ročnými splátkami. No a to sú dohody, ktoré vtedy takto vznikli kvôli rozpočtovému poriadku vtedajšiemu. Takže toto budovu zaplatíme 4,2 milióna vypísané výberové konanie, bola vybratá najvýhodnejšia ponuka. Je to Louis de Weiler, podnik, no a stavebné práce mali čoskoro začať. No a pôvodne no už bola znamená cena na náraz ceny a sa týka nejakého všeobecného zvyšovania cien No a ďalšie odhadované náklady 8000 na elektrickú energiu, ďalej kúrenie, technická údržba a tak ďalej. Všetko je to ale veľmi rozumné a neskrýva to žiadne rizika pre rozpočet a preto by som odporúčala prijatie. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne za tieto presné informácie, zdašie tu nie sú otázky, takže my môžeme prejsť k hlasovaniu. V menovitom hlasovaní hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. 26, teda 27, pardon, hlasov proti dvom. Ďakujeme spravodajkyni. Belgické kráľovstvo. Dobre, pretože lokalita Berlemontu to spočíva, pretože neviem presne kde ubytovať eh, inštitúcie navrhli a, eh, budovu. Malo to byť dočasné, ale keďže to nebolo také zle, tak to zostalo. Takže toľko k hlasovaniu, no a slovo ostáva Monike Holbajer, aby nás informovala o projekte Helios budove Helios bývalá budova Drozbach a budova Lakoli. To Mám len stručné informácie. Informácie, ako ste viete, tak eh, sťahovanie do novej budovy Jean Monnet sa predlží. No a uzavrú sa dve dodatočné dohody. No a by počet e, zamestnancov sa bude 886. 868 je to najväčšia budova v Luxemburku v Lakolite. 420, 432 tam generálne riaditeľstvo pre preklady, akfin a ľudské zdroje. No a čikom februára by sme mali dostať eh, kompletné informácie a potom eh, to dostanú tými spravodajcovia so všetkými detailami a potom sa uskutočnia ešte zasadnutia s luxemburskými, luxemburskými kolegami, aby sme to všetko objasnili. Dobre, ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. No, oblacím vlastne sa tieňových spravodajcov, či sa chcú vyjadriť ešte. Hoffman. No a teda chceli by sa vyjadriť tieňoví spravodajcovia, zdá sa, že nie. Takže pani spravodajkyňa, vy ste všetkých presvedčila. No a okrem tieňových spravodajcov chcel by sa ešte niekto vyjadriť, nie sú tu žiadne otázky, žiadne poznámky. No dobre, takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ďalším bodom je dvor auditorov, ktorý pripravil osobitnú správu o riadení kancelárskych priestorov európskymi inštitúciami. To nadvezuje na dve správy Moniky Holmajer. Rád by som e, privítal členov výboru pre rozpočtovú kontrolu, ktorí sa k nám pridávajú. A ďakujem Janovi Gregorovi, ktorý je členom dvora auditorov, za to, že je tu. A sú tu tiež zastupcovia inštitúcií, ktorí sú uvedení ktoré sú uvedené v osobitnej správe pre parlament. Riaditeľ DG Inlo a DG Fins, pani Linus a pán Klety. Za komisiu je tu pán Uňo a pán Beckett. A za radu je tu pani Van Holst. Za súdny dvor pán Šmírs. Za Centrálnu, Európsku centrálnu banku pán Kiselevský No a slovo by som teraz rád dal pánu Gregorovi na 10 až 15 minút, aby nám predstavil špeciálnu osobitnú správu výboru regiónu k politike nehnuteľnosti. Pán Gregor, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážené poslanky a poslanci. V prvom rade by som vás chcel by som vám chcel prezentovať osobitnú správu z e, Dvora auditorov z decembra minulého roka 34. E, 2018 o e, situácii v kancelárskych budovách inštitúcií EÚ. Chcel by som svoju prezentáciu postaviť na piatich pilieroch. V prvom rade by som chcel stručne približiť, čo sme z hľadiska kancelárskych priestorov inštitúcií urobili v minulosti a potom by som sa venoval otázkam auditu a nakoniec by som samozrejme priblížil naše zistenia a odporúčania. Takže v minulosti sme sa zameriavali na eh, výdavky inštitúcií na budovy. V roku 2007 bola publikovaná osobitná správa za rok 2007 a v tejto správe eh, naše odporúčania zahrňali napríklad eh, lepšiu definíciu Um, koordinovanej viacročnej politiky budov, e, ďalej presun k dlhodobým kontraktom s možnosťou odkúpenia, ďalej posúdenie potrieb a manažerské informácie, prieskum trhu a konkurencie. Tiež sme sa sústreďovali na daňové výnimky a lepšie medzi, me, lepšiu medziinštitúciálnu spoluprácu. Ja teraz možno približím dve oblasti kde došlo k zlepšeniu a um, kde dochádza k dobrej úrovni alebo k dobrej spolupráci medzi inštitúciami, mm, dochádza k posunu uh, medzi uh, teda od prenajímania k vlastníctvu budov v, uh, teda u, u inštitúcie EU. My sa ďalej sústredíme na prevádzku, alebo teda v roku 2014 sme riešili možné úspory pre európsky rozpočet, ak by Európsky parlament centralizoval svoju, e, svoju prítomnosť v budovách. A v roku 2016 sme vydali osobitnú správu o vonkajšej službe Európskej únie a jej budovách na celom svete. Minulý rok sme skúmali teda transakcie, ktoré súviseli s budovami. Aj by som chcel e, zdôrazniť, že už v roku 2010 vo výročnej správe sme uviedli, že 235 miliónov eur bolo zaplatených vo forme preddavkových pladeb za prvé tri roky projektu Europa Building. Toto bola e, platba, ktorá išla ešte pred začatím stavebných prác. V roku 2017 sme ďalej konštatovali e, slabšie e, výberové konania pri dvoch kontraktoch na stavebné práce na budovách parlamentu a ináč sme v ostatnej výročnej správe nekonštatovali žiadne porušenia. V prvom rade by som chcel vysvetliť, prečo tento audit vôbec bol realizovaný. Výdavky na budovy predstavujú 11 administratívneho rozpočtu EÚ, čo je zhruba 1 miliarda eur ročne. A táto čiastka je pomerne stabilná za uplynulých 5 rokov, ale predtým bola troška vyššia, takže k, dlhodobo, dlhodobo došlo k zníženiu. Asi 7 percentuálnych bodov z týchto 11 e, sa týka e, prenajmu a akvizícií a 4 percentuálne body z týchto 11 sú iné výdavky na budovy, napríklad e, údržba energie a bezpečnosť. My sme samozrejme zohľadnili zmenu finančného nariadenia v roku 2013, kde E, došlo k zavedeniu novej požiadavky výročných správ o budovách a bola zakotvená nová možnosť financovania akvizície budov priamými požičkami. Inštitúcie Európskej únie e, majú 2,5 milióna e, štvorcových metrov podlahovej plochy, kde došlo k zvýšeniu oproti roku 2014, predstavuje 22-percentné navýšenie, alebo teda ide s tým 22% navýšenie zamestnancov. A teraz by som chcel priblížiť rozsah tohto auditu. My sme sa sústreďovali na kancelárske priestory a e, kancelárskú plochu, ktorá predstavuje zhruba 70 celkovej podlahovej plochy budov EU inštitúcií. E, my sme sa zameriavali na 5 inštitúcií, e, ktoré majú najviac kancelárskych priestorov, Európsky parlament, Európska rada, komisia, Súdny dvor a Európska centrálna banka. Tieto inštitúcie majú priestory centralizované v Bruseli, Luxemburgu a Frankfurte, pričom sme sa osobitne e, zamerali na akvizície a e, prenajmy, e, ktoré predstavujú zhruba dve tretiny celkových výdavkov na budovanie ne, nezameriavali sme sa na výdavky, ktoré súviseli s, napríklad s údržbou budov alebo upratovaním. A kde bolo možné, tam sme sa snažili porovnávať e, údaje s inými inštitúciami a orgánmi Európskej únie, vrátane služby pre vonkajšiu činnosť EIB, súdny dvor, pardon, <laughs> dvor auditorov, výbor regionov a EHSV. Ďalej by som chcel popísať e, otázky, ktoré sme si počas auditu kládli. Tá hlavná otázka bola, či e, európske výdavky na budovy sú manažované efektívne a e, v prípade týchto piatich inštitúcií sme skúmali tie tri ďalšie otázky, či e, sú etablované stratégie budov a mm, to s cieľom dosiahnutia úspor nákladových úspor. Skúmali sme to, ako európske inštitúcie um, nadobúdajú uh, svoj, svoje kancelárske priestory, či, to je, či je to nadobúdanie efektívne alebo nie. A uh, skúmali sme tiež uh, to, či monitorujú a vykazujú ohľadom svojich kancelárskych priestorov správne a kompletne. Takisto sme vychádzali z predchádzajúcich auditov a to nielen týchto piatich inštitúcií, ale ostatných inštitúcií a organizácií. Celkovo sme zistili, že inštitúcie e, svoje výdavky na kancelárske priestory spravujú efektívne, avšak stále sú priestory, alebo teda stále je priestor na zlepšenie, teda je stále možno zlepšiť stratégie a plánovanie. Niektoré stratégie sú zastarané, niektoré nemajú formálny e, štatút, respektíve nie sú formálne schválené. Boli by, boli by sme radi, keby e, jednotlivé inštitúcie mali naplánované rôzne scenáre vývoja situácie. E, rozhodnutia týkajúce sa e, kancelárskych priestorov sú e, pomerne dobre podložené, avšak financovanie je komplikované a veľké stavebné projekty sú postihnuté sklzmi a tým pádom aj zvýšenými nákladmi a tiež je možné zlepšiť monitorovanie a vykazovanie. Ja by som chcel teda pristúpiť k tým jednotlivým pozorovaniam, ktoré sme zistili, ako som povedal už na začiatku, pozorovanie číslo 1. Inštitúcie spolupracujú, teda spolupráca je rozsiahla a princípy rozhodovania sa uplatňujú symetrickým spôsobom a ak stratégiám budov tieto je možné ďalej zlepšiť, ako som povedal predtým, eh, stratégie budov nie sú vždy formalizované, nie sú vždy úplne aktuálne. Mm, eh, plánovanie vo forme scenárov by sa malo dopracovať, eh, teda treba vytvoriť stratégia tiež. Sme pozorovali dobrú prax na komisii, kde existuje určitý viacročný E, rámec, posúvajúci sa rámec e, plánovania kancelárskych priestorov. Pokiaľ ide dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť inštitúciám, tu sme skúmali, či prínos z e, upravovania kancelárskej plochy inštitúciami má nejaký, nejaký prínos. Toto, toto teda sme analyzovali a, a nezist, nenašli sme nejaké dôkazy o tom, že by sa tento aspekt hodnotil, či teda sú nejaké ekonomické alebo iné prínosy Um, úpravy kancelárskych priestorov, alebo teda množstva kancelárskych priestorov. Možno to vychádza spred niekoľkých rokov, ale dnes takéto plány sú zastarané. E, druhé pozorovanie, rozhodnutia týkajúce sa kancelárskych priestorov sú dobre podložené, ale financovanie je naďalej komplikované. Analizovali sme, či rozhodnutia sú založené na kvalitných e, podkladoch a argumentoch, či existuje komunikácia s hostiteľskou krajinou, či hostiteľská krajina poskytuje podporu. Podpora hostiteľskej krajiny tá e, nezávisí len, alebo nie je to vec len hostiteľskej krajiny, týka sa konkrétnych jednotlivých budov. Financovanie e, zostáva komplikované, a tým pádom trpí finančná transparentnosť, trans, finančná štruktúra veľkých stavebných projektov zahrania sprostredkovateľov, tak štátny, štátne inštitúcie, ako aj finančné inštitúcie, vrátane EIB a e, zálohové platby sa nie vždy premietajú do tých úvodných ročných rozpočtov, tým pádom sa, trans, e, tým pádom sa znižuje transparentnosť rozpočtov. Pozorovanie 3. E, tu by som sa pozrel na najväčšie stavebné projekty, kde došlo k sklzom a zvýšeniu nákladov. Analizovali sme 4 stavebné projekty. Parlament, Rada, Komisia, Súdny dvor. Jeden, len jeden z týchto projektov splnil termín aj rozpočet. Išlo o prípad Európskeho súdneho dvora a v ostatných projektoch došlo k úsklzom a v niektorých prípadoch tiež k zvýšeniu nákladov. Stručne sa teraz pozriem na individuálne e, stavebné projekty. Čiže v prípade súdneho dvora ten projekt splnil rozpočet, to bol ten pozitívny príklad projektu, ktorý sa nepredražil a nepredlžil, najmä vzhľadom, alebo teda kvôli dobrému, dobrej spolupráci, dobrému vzťahu s hostiteľskou krajinou, teda tu evidentne s Luxemburskom. E, projekt rady tam došlo k úskozu tiež, tam bola spolupráca s hostiteľskou krajinou, avšak e, došlo aj k negatívnemu hodnoteniu, alebo teda mm, spolupráca s hostiteľskou krajinou bola hodnotená negatívne, rada musela E, zareagovať zvýšením počtu pracovníkov, e, aby sa projekt podarilo vôbec uzavrieť, ale sklzy boli spôsobené aj neočakávanými okolnostiami. E, parlament budova CAD 2 tu došlo ku sklzu a zvýšeniu nákladov. Hlavným dôvodom, hlavnými dôvodmi bola nízka skúsenosť parlamentu so stavebnou činnosťou a neúspešný prvý tender. Parlament zareagoval e, s, s, zmenšením rozsahu projektu a zmenou technickej špecifikácie budovy, zvýšením počtu parciel, pardon, e, čiastkových výberových konaní, aby sa zvýšila hospodárska súťaž, čím teda došlo k zvýšeniu e, súťaže alebo konkurencie a bol e, dosiah, alebo teda bol e, vyčerpaný len pridelený rozpočet, alebo teda bol zakontrahovaný pridelený rozpočet, avšak pravdepodobne kvôli um, sklzu dôjde k očakávanom zvýšeniu uh, nákladov na prenajom 86 miliónov. Teraz projekt komisie JMO2 takisto došlo ku sklzom, pomerne veľkému sklzu, do 15 rokov trvalo dosiahnutie dohody s, Lu- s Luxemburskom sklzy e, takisto sa týkali um, architektonickej súťaže, boli tam administratívne problémy vo výberovom konaní, e, v tomto prípade sa to týkalo zemných prác a tiež e, došlo k potrebe zvýšiť bezpečnostné opatrenia, takisto toto zohralo svoju úlohu. Odhadujeme, že komisii vzniknú náklady na prenájom vo výške 248 miliónov eur kvôli sklzom a potrebnému vyprataniu budovy JMO spolu neboli sme schopní rozlíšiť tieto dve, to, tieto, tieto dve ef, dva efekty. E, pozorovanie 4, monitorovanie a reportovanie, obe tieto e, záležitosti sú nedostatočne riešené. Inštitúcie nesledujú follow-up indikátory, e, ktoré hovoria o efektívnom využití a náklade budov. Eh, eh, porovnanie medzi inštitúciami je komplikované kvôli nekonzistentným údajom. O plochách napríklad eh, existuje možnosť istého porovnávania, ale bolo by dobre, keby analýzu bolo dobre vykonávať dôkladne. Naša analýza tiež ukázala, že kancelársky priestor na osobu je zhruba rovnaký. Náklady na prenajom sú pod trhovými cenami, ale existujú aj nedostatky. A teraz naše odporúčania. Čo teda odporúčame? Odporúčame inštitúciám form, aktualizovať a formalizovať svoje stratégie budov a pravidelne aktualizovať e, projektovú dokumentáciu. Tiež e, navrhujeme preskúmať nové spôsoby pracovných projektov, alebo teda projektov, e, zvýšenie rozpočtovej transparentnosti a finančných mechanizmov pri stavebných projektoch. Aj v, v starej správe z roku 2007 sme navrhli zvažovať diferencované rozpočtové prostriedky pre budovy. Tiež e, odporúčame vytvoriť adekvátne manažerské postupy pri veľkých stavebných a rekonštrukčných projektoch a záverom odporúčame zvýšiť konzistentnosť údajov monitorovanie portfólia budov. Um, chcel by som poďakovať za pozornosť a poďakovať aj kolegyňam a kolegom z auditorského týmu a my samozrejme radi odpovieme na akékoľvek otázky sa teraz môžu vyskytnúť. Euh, Ďakujem pekne, pán Gregor, za vašu prezentáciu, čo správy o <clears throat> politike nenutelnosti európskych inštitúcií. No a slovo teraz eh, dám eh, spravodajcovi pre politiku nehnuteľnosti, lebo ona bohužiaľ musela odísť, no ale nejakí iní členovia, členovia výboru, predsednička výboru pre kontrolu rozpočtu, vidím, že tá tu nie je, alebo by sa chcel vyjadriť ešte niekto iný z vás, kolegyne, kolegovia, Zdá sa, že nie sú žiadne otázky, alebo ja možno položím jednu otázku. de la sincérité budgétaire. Ça veut dire... Všetky rôzne rozpočtové postupy, hovorí sa, že sa pre, predstaví sa rozpočet, predloží sa rozpočet s položkami ktoré sú nedostatočne odhadnuté, nedostatočne navrhnuté a nedáva to verný obraz o realite, takže treba No a Hovorí sa, že európske inštitúcie úradu a o veľkých investíciách pre stavebné produkty, ktoré neinformovali o, o finančných čiastkách. No a to vedie k vysokej miere rozpočtových transferov a prevodov a má to dopady eh, na transparentnosť a rozpočtové postupy a tento pragmatický prístup umožňuje eh, viac stabilné, avšak nemyslíme, že tento, tento postup peči je poplatníkom, tak to navrhujú európske inštitúcie. Je to elegantne sformulované, ale mohli by ste mohli by ste to povedať trochu jasnejšie, aby sme žiadali od inštitúcií, aby sa vyhli a eh, takýmto postupom. Je to pragmatické, ale neodráža to realitu v rozpočte, tie projekty, ktoré treba eh, financovať. A aké je hodnotenie dvora auditorov k tomuto k tomuto bodu. Pretože to je, vy ste ten referenčný, referenčný orgán. Ďakujem pekne za otázku. Áno, skutočne toto nie je veľmi transparentné. Sú prípady, keď inštitúcie sa dohodli na úverových linkách s prostredkovateľmi či už štátnymi inštitúciami alebo finančnými. A som roka využili tú ramasáž, No a na záver v odporúčaní 3 odporúčame, že aby európske inštitúcie želi zásady transparentnosti a prestávne projekty. Takže jedno z riešení by bolo samozrejme diferenciované výdavky pre rôzne inštitúcie, takže všetky čiastky by boli plánované vopred. Či by ročným rozpočtovým postupom. No a samozrejme, keď sa poskytnú zálohy na stavebné projekty, je tu riziko, že to ovplyvní priebeh prác. Takže sú tu isté rizika. Áno. Ale systematicky E, nedávať niektorým položkám dostatočne prostred, vybavenie finančné na to, aby sa na konci roka mohli robiť úpravy, tak ja mám dojem, že k tomuto nemá tvor auditorov úplne zásadné stanovisko, pretože systematicky uh, robí, takéto, uh, robí takéto postupy. To to ohrozuje autoritu Európskej únie, mhm, ktorá sa vyjadruje napríklad k 3% verejnému deficitu v členských štátoch, štátov, takže ja myslím, že e, dvor auditorov by mal zaistiť, aby európske inštitúcie išli príkladom pri vykonávaní rozpočtu. No ste, myslím, že ste pochopili, že to je istá výčitka. No, pán predseda, ja úplne súhlasím, že v európskych inštitúciách a európske inštitúcie mali ísť príkladom v rozpočte alebo v návrhu uvádzať jasné čiastky, takže ja myslím, že v odporúčaní, ktorý sme to povedali jasne, že tomu sa treba vyhnúť. No a sú pre projekty, ktoré začínajú po roku 2019 odporúčam, takže dúfam, že tam bude zlepšenie riadenia rozpočtu. No dobré. Ak môžeme ešte odporúčanie, tak myslím, že Dvor mm, by mohol e, trochu povedať jasnejšie, že tu sa tak e, trochu brzdil v tejto otázke. No a Nož, to pochopenie pre podobné postupy od auditorov som neočakával. No možno by sa chceli vyjadriť ešte zástupcovia iných inštitúcií, ak by chceli k tomuto, eh, k tomuto bodu. Dobre, takže mohli si nám povedať, ako vnímate správu dvora auditorov a tie stanoviska, ktoré ste predložili pani Linus. v mene generálneho riaditeľstva INLO. Nuša, pani stiažujú, že nemáme dostatočné informácie ako rozpočtový orgán. Takže pani Linus, ako vy vnímate túto správu dvora auditorov, ďakujem pekne predseda a ďakujem tiež za vynikajúcu správu, ktorú práve predstavil dvor auditora, ak môžem zareagovať na vaše e, vyjadrenia k informovanosti. Možno vy hovoríte o nákladoch na bezpečnosť, o ktorých sme hovorili minulý rok. Rovnako som si zaznamenala e, pozvanie do výboru pre rozpočet, čo sa týka e, kancelárie v Paríži a veľmi rada prídem vo februári s úplnými informáciami, ako ste požiadali, ktoré pripraví generálny tajomník a je Inlo Európskeho parlamentu. A ak môžem, teraz veľmi stručne sa vyjadriť k správe, ako to povedal pán Gregor, najskôr z hľadiska parlamentu DG Inlo. My úplne súhlasíme s pripomienkami o no, lepšej medziinstitucionálnej spolupráci čo sa zlepšilo od 10. rokoch, rokov v všetkých miestach práce, kde možno na také úrovni, ako je to dnes, je to veľmi dobre zorganizované, kolegiálne, formálne a neformálne súčasne. A rovnako by som rado povedala, že z hľadiska parlamentu sme radi, že otázka vlastnenia alebo prenájmu majetku sa uvádza v správe v auditorov parlamenta, je inštitúciou, ktorá vlastní 80 svojich budov a to je rozho- rozpočtové rozhodnutie, ktoré bolo prijaté v 90. rokoch 20. storočia a to bola hm, dlhodobo jediná stratégia, strategické rozhodnutie, ktoré dostali inštitúcie. Rovnako by som tiež rada povedala, že v roku 2010 v marci predsedníctvo parlamentov poprvýkrát schválilo strednodobú a dlhodobú stratégiu pre budovy čo bolo následne špecifikované a objasnené mnohými ďalšími rozhodnutiami predsedníctva. A to sme potom tiež eh, kutovali eh, tohto roku rozpočtovej orgánu. Stratégia pre budovy bola aktualizovaná rozhodnutím predsedníctva v apríli v roku 2018. No a možno si pamätáte prezentáciu generálneho tajomníka v júli tu vo výbore pre rozpočet tejto aktualizovanej stratégii pre budovy. Nová stratégia rieši, hm, dalo by sa povedať, tie chýbajúce elementy našich budov a a riešenia napríklad pristúpi na trialógy, približiť parlament občanom. A, a takisto zvyšuje bezpečnosť budov. Niektoré z poznámok pána Gregora, ktoré sa spomínajú v správe, sa týkajú New Ways of Working – parlament e, zrealizoval štúdiu v roku 2015 e, a podľa tejto štúdie e, plné využívanie plochy v budovách marta a Konrad Adenauer by usporilo približne 110 miliónov eur po dobu 20 rokov. Aj keď e, tento projekt vo svojej pôvodnej podobe bol neskôr v roku 2015 e, opustený, administratíva parlamentu momentálne implementuje e, dosť veľa prvkov z neho v týchto dvoch budovách, vychádzajúc z veľmi aktívneho dialógu s budúcimi E, službami, ktoré e, sú tam do toho zainteresované, alebo s e, tými, ktorí už fungujú v budove Martens alebo ktorí sa presťahujú do budovy Konrad Adenauer. A z budovy Martens už máme veľmi dobrý feedback pre tieto prvky, ktoré sme začlenili z New Ways of Working. Pokiaľ ide o jednotlivé prvky týkajúce sa procesu financovania a postupov, môj kolega generálny riaditeľ pre e, financie, pán Klety, to pokrie. Len posledná poznámka k otázke e, riadenia a e, výkazníctva. Plne súhlasíme s tým, že je to veľmi dôležité a z tohto dôvodu približne pred rokom a pol sme zaviedli do projektu Konrada Adenauera e, tzv. E, štruktúru e, štihlého manažmentu, ktorá zlepšuje spôsob príjmania informácií, ktorý je rýchlejší efektívnejší. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. E, ďakujem. E, takže to sú otvorné e, priestory. Už ste vyčíslili, koľko plochy bolo ušetrených. Pán predseda. My musíme odpovedať aj na, tento špe- na túto špecifickú otázku v stratégii budov, e, ktorú schválilo viro a ktoré, ktorú e, ste prerokovali s generálnym tajomníkom v júli, tak e, tam sme napríklad uvažovali s tým, že by zamestnanci mali zhruba 10 až 12 štvorcových metrov na osobu, čo znamená, že každý, každé, každé generálne riaditeľstvo bude mať väčšiu voľnosť e, si definovať svoje vlastné spôsoby fungovania. Niektoré DG budú preferovať skôr individuálne alebo zdieľané kancelárske priestory. V budove Martens sme uplatnili taký princíp, že máme zdieľané kancelárie, v ktorých sedia vždy štyria kolegy, kolegovia, kolegyne alebo kolegovia zvyčajne E, alebo teda obvykle sú tam jedna či dve žiadosti o výnimku, e, špecifické funkcie, napríklad IT e, zamestnanci DG.com, ale vo všeobecnosti Európsky parlament nevyužíva takéto kooperatívne systémy hot deskingu alebo kancelárskych priestorov, kde nemajú pracovníci svoj dezignovaný stôl, ale sa pri nich striedajú. Toto sme teda neuplatnili, túto cestu a e, toto je vec, v ktorej, e, o ktorej sa hovorilo v tomto dokumente New Way of Work, ale zhruba tých 2000 pracovníkov, ktorí sú momentálne v budove Martens, e, hodnotí túto budovu, väčšina z nich hodnotí túto budovu kladne. Došlo k lepšiemu využitiu kancelárskych priestorov, ktoré tam sú k dispozícii. Tiež je možné implementovať tie sociálne aspekty, ktoré zamestnanci, alebo teda ktoré byro veľmi striktne požadovalo, teda určité um, priestory, kde sa ľudia môžu stretávať eh, neformálne alebo dať si kávu, takéto priestory tam sú a to uh, si všetci veľmi cenia. Merci, madame. Monsieur Kleti. Ďakujem pekne, pán Klety. Pán predseda, dovolte mi, aby som sa vyjadril k trom eh, bodom. Komplexita financovania, nutná transparentnosť, prínosť a potom eh, ten presun, ktorý je eh, spojený s výškou nájomného. Pán Gregor už spomenul, že e, tu nie sú v dispozícii disociované e, e, úvery, ktoré by umožnili plánovať na viacročnej báze, aké sú vaše potreby financovania a vytvoriť cash flow na každý rok, toto neexistuje. Po druhé, svojho času sme vytvorili rámcový projekt, ktorý nebolo možné priamo si požičiavať prostriedky a ako viete, v parlamente máme rozpočty, ktoré sa vyvíjajú v závislosti od jednotlivých rokov volebného obdobia. Rozpočty pre volebné roky sú eh, väčšie a v iných rokoch treba zostať v, rám, v určitom rámci, ktorý je stanovený eh, oddielom 5 Takže určité nástroje tu nie sú, e, chýbajú a toto sme teda museli nejakým spôsobom obísť. Kom, ale e, dvor sa neviadril, či je táto komplexita dobrá alebo zlá. Je to komplexné, ale jednoducho takáto situácia. Ja by som chcel urobiť na porovnanie. V čas v zložitej e, regulačnej situácii financovať obrovský e, projekt, to si tiež vyžaduje určité inovačné, inovatívne prístupy, nápady a tá komplexita, ktorú e, sme vytvorili, umožnila, aby sme zareagovali aspoň na princíp Eh, dobrého riadenia financií. Takže neplatili sme eh, úroky, ale skôr sme zmobilizovali zvyšné eh, sumy v rozpočte, ktoré neboli nadhodnotené pôvodne. A potom takéto zberné prevody nám umožnili 98 eh, miliónov eh, zmobilizovať, takže samozrejme ale transparentnosť a úprimnosť eh, tu vidíte aj v tom ex post výkazníctve. Každý rok publikujeme v úradnom vestníku všetky transfery Každé takéto e, zberné prevody e, sú zverejnené. A takisto aj e, Európska komisia opätovne zverejňuje všetko, takže ja si myslím, že transparentnosť je tu zabezpečená aj v prípade modifikácií Máme tu povinnosť všetko zverejniť e, aj teda po e, vykonaní e, týchto prevodov. Takže ja si myslím, že pokiaľ ide o transparentnosť, táto je plne rešpektovaná. Pokiaľ ide o úprimnosť, ešte raz pripomínam, rozpočtové linky nie sú nadhodnotené, ale fungujeme v inštitúcii, ktorá je politická a E, napríklad cesty pre e, poslancov, e, prostriedky na ne musia byť vždy využité, alebo každý poslanec si nevyčerpá na 100% obálku financí, ktorá mu je k dispozícii. No a tieto zberné prívody predstavujú 3 až 5 To je naozaj teda suma, ktorá je relatívne zanedbateľná. K tomuto bodu, pán Klety, e, o tom sme už dosť veľa diskutovali, ale ak by na konci roku neboli zberné prevody, ako by sme museli postupovať. Tuto e, sa vlastne dotýkame tej komplexity, ktorá zároveň ale umožňuje aj určitú flexibilitu. E, umožnilo nám to e, e vlastne zabezpečiť e, e, si počas fáze výstavby e, všetko. E, a potom vo fáze e, vyplácania, e, splácania e, sme vlastne ušetrili úroky. Takže bolo treba zabezpečiť financovanie predtým, než sa projekt zahájil. Neboli sme si istí ani úverov, ani zberných prevodov, ktoré sú vždy úplne odlišné, takže Mali sme tam e, najprv na začiatku e, úverovú e, linku s veľmi výhodnými úrokmi 0,55 e, teraz je to ešte teda výhodnejšie momentálne a e, tento mechanizmus teda e, umožňuje e, injektovať financie v každom momente projektu. V prípade určitých imobilných projektov sme nerobili financovanie vopred, ale až teda keď tiekol betón, a v tomto prípade e, úvery a finančné e, disponibility e, zostávali majetkom parlamentu, nebolo tam teda nadmerné financovanie. Jednoducho, keď sme mali nejakú disponibilitu, aj teda napríklad vďaka zberným prevodom, sme mali možnosť platiť Eh, priebežne, ako eh, práce prebiehali a aj v ale toto všetko je veľmi eh, dobre zverejnené na príslušných miestach. A ešte by som sa chcel vyjadriť k hodnoteniu eventuálnych nadmerných nákladov spojených s predlžovaním obdobia a s tým, že musíme momentálne platiť e, e, nájomné. Momentálne predstavuje 14,3 milióna ročne. A e, sme toho názoru, že treba tu veľmi jasne odlišovať vlastne nájomné a amortizáciu. To je veľmi dôležité pre eh, každú firmu aj pre Európsky parlament. A potom teda v prípade budovy KAT, eh, v to obdobie, kedy eh, stávame, a kedy bude budova hotová, potom amortizácia, tu ešte nezaratávame, začne bežať, až keď sa začne používať. Ale dôležité je, že táto budova zostane teda majetkom občanov Európskej únie, takže týchto 430 miliónov, ktoré sú momentálne prijaté vo fáze investícií, Naozaj je to finančný tok, ktorý prichádza z rozpočtu Európskej únie, ale v závere to nie je e, e, nie sú to naložené prostriedky, pretože sú zapísané do e, vlastne rozpočtu inštitúcie, sú v majetku inštitúcie, v majetku teda Európskej únie, pretože Európska únia ostáva v inej forme majetkom týchto prostriedkov. dane eh, boli zaplatené, eh, ale teda občan zostáva majetkom eh, budovy. Amortizácia môže byť trošku vyššia, 17 miliónov ročne porovnosti, v porovnosti s nájmom, jednoducho iba preto, že luxemburská vláda silne podporuje tento projekt a vlastne znížila nám nájom vo fáze výstavby. Takže sú tam naozaj dva finančné toky, ktoré vychádzajú z rozpočtu EÚ. Jedným je e, výdavok, nájom a druhým je vlastne investícia, pretože vlastne ten, kto platí, ten ostáva majetkom, a teda to sú e, občania Európskej únie. Ďakujem, pán Klety, za tieto upresnenia. E, aká je tá pomoc luxemburskej vlády? Čo to predstavuje? Približne 50 nájmu. E, sú tam rôzne e, dohody. Budova Šuman je ešte silnejšie subvencovaná. Sú tam teda rôzne zmluvy. Tam je 14 milión, tam sa platí 14 miliónov a nie 22 Pani Gardia Zabal, eh, vy chcete k čomu podložiť otázku? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela povedať pani Linus, že to ani veľmi nesúvisí s tou správou eh, dvora auditorov. Eh, je to skôr tém, jedna z tých tém, ktoré ona zdôraznila. Týka sa to tých spoločných kancelárií alebo pracovných priestorov. Ja som si vypočula veľa pozitívneho a podobne ako pri všetkých ostatných veciach určite sa e, vyskytnú aj negatívne, a ja som ich dostala, čiže ja by som chcela vedieť, aké sú skúsenosti. Možno by bolo dobre, keby to niekto preskúmal, či teda je možné niečo zlepšiť. E, mm, neviem, či by to malo byť formou nejakého dotazníka alebo možno nejakými konverzáciami, ale keby bolo možné písomne zaslať niečo viac, e, aby aj v budúcnosti sme sa vedeli lepšie zorientovať, napríklad pre, v prípade parlamentu a zariadovania našich kancelárií. To by bolo určite užitočné. Linus? Pani Linus, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem aj za túto možnosť objasniť túto záležitosť. Áno, je pravda, že sme dostali negatívne e, pripomienky, ale to bolo predtým, než sme sa presunuli do, toho, do tej budovy Martens a e, výbor zamestnancov mal troška obavy a tiež rôzne odborové organizácie vyjadrili svoje negatívne pripomienky, ale myslím, že ja som dokonca vystúpila pred e, výborom zamestnancov, myslím, trikrát. Dialog bol veľmi otvorený a snažila som sa vysvetliť um, tak zamestnancov, ktorí mali obavy, ako aj e, tomuto výboru zamestnancov, že sme, že, že využívame, využívame konzultačný proces a, a pred presunuté, pred pre, presťahovaním do budovy Martens bolo 180 alebo 190 stretnutí na manažerskej úrovni a potom postupne aj na, na nižšej úrovni zamestnancov jednotlivých útvarov. My potom, respektíve po e, presťahovaní do budovy, ku ktorému došlo v apríli minulého roka, takže ešte stále sme e, vlastne ne, nemáme za sebou celý rok pobytu v budove, čo je obvykle tá doba, po ktorej analizujeme e, situáciu nejak dôkladnejšie, tak sme, e, teraz znova som bola pozvaná na zasadnutie zamestnaneckého výboru k tejto veci a e, zamestnanecký výbor veľmi jasne vyjadril názor, že ustali tieto kritické pripomienky. Doš, respektíve objavilo sa tam niekoľko vecí, ktoré súvisia zrejme s tými detskými chorobami každej budovy. Každá budova, ktorá sa dáva do užívania, vzhľadom k tomu, že táto budova je veľmi ekologická, tak sú tam isté veci súvisiace s klimatizáciou, vzduchotechnikou a technickými systémami, ktoré bude treba doladiť, ale tzv. kritika tých zdieľaných alebo kolaboratívnych, kooperatívnych priestorov, tak tá úplne ustala. A my, keď budeme mať za sebou rok pobytu v budove budeme schopní analyzovať e, pripomienky hlbšie, ale aj z našej strany za DG Inlo sme celkom spokojní, že e, tam, kde vlastne e, sa zamestnanci obávali, mali určité obavy, tak tieto obavy ustali. Pán uh, Kleti, uh, Áno, e, súhlasím s tým, že e, fungujete teda vo veľmi komplexnom regulačnom rámci, ale možno by nebol e, zlé snažiť ho zjednodušiť. Nie sú to zmluvy, ktoré robia toto zložitým, od ktoré je autorite toto závisí. Vy ste spolu zákonodárcom. Je tu na jednej strane možnosť kedy nie, nie, je možné si požičať financie, je tu zákaz e, vypožičovania. To je jedna zo zásad fungovania inštitúcií a potom sú tam e, disociované e, kredity, tiež toto je definované vo finančnom nariadení kategória úverov pre viacročné projekty by sa možno mohla vytvoriť vo vnútri rozpočtu e, administratívy. No keď je niečo nesprávne nastavené, keď sú pravidla nesprávne nastavené a, neumož- e, a vedú potom k tomu, že e, vlastne nie je možné plne naplňať tie základné princípy, myslím si, že je treba potrebné zmeniť úpravy aby sme mali potom jasnú víziu keď e, sme diskutovali o e, výstave budovy e, KAT v Luxemburgu. Veci sa dali urobiť jednoduchšie, než čakať na tie zberné prevody. To je všetko, čo som chcel povedať. Keď hovoríme o transparentnosti a čitateľnosti rozpočtov, bolo by to pokrokom. Samozrejme, je dobré, že sa vynašli. A je dobré, keď vlastne získate, ušetríte na úrokoch. No ale ak, čo, ak členské štáty si požičiavajú na trhoch, aby potom niečo e, vlastne poskytli ďalej, e, tak či tak tam e, vystavajú náklady. A, e, pán Mourinho, pán Becker za komisiu, chceli by ste sa vyjadriť, ak by ste mohli byť struční, bolo by to vítané. Marc Becker, oui, Luxembourg. Ďakujem pekne. Mary Becker, chcem sa vyjadriť k budove Jean Monnet 2. K týmto nákladom e, sa e, ohlasujú značné oneskorenia. Nevieme ešte nič o finančnom dopade. Z nášho pohľadu sú tu určité prvky, ktoré totiž neboli zohľadnené, alebo sú tu prvky, ktoré neboli vnímané, že tu majú e, priame prepojenie napríklad opustenie budovy žamonné e, e, z dôvodu prítomnosti azbestu. Keby existovalo žamonné 2, mohli ste jednoducho opustiť žamonné 1 a nemuseli ste prenajímať iné budovy. Zní odpoveď. Samozrejme, toto dvor e, auditorov považuje za schodnú argumentáciu. My nie. Žamone 2 sa poskytlo k dispozícii neskôr a to teda e, bude znamenať, že sa e, aj neskôr táto budova e, vyplatí. Číslo zatiaľ konkrétne nie je vyčíslené, ale teda pre toto, ale je to komplexnejšia situácia, než ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A potom sme využili oneskorenia v tomto projekte aj na to, aby sme projekt e, zoptimalizovali. 3040 e, kolegov, e, tento počet, sme, sme, sme, ktorí tam môžu pracovať, sme zvyšili na 3700. To má vplyv pozitívny budúcich úspor v objeme 10 miliónov eur ročne, takže ako vidíte, situácia je komplexnejšia, než ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Um, umožnilo nám to príť aj nové pracovné metódy. Máme napríklad e, tretinu budovy Žamone 2, ktorí budú v kolaboratívnych priestoroch. To je všetko z mojej strany. Pán e, Moreňo, chceli by ste niečo doplniť? Ďakujem veľmi stručne. E, pokiaľ ide o nás, E, komisia e, budova Brusel. E, tu je to pomerne vyv- dobre vyvážené. Sú tu určité prvky, ktoré sú vlastne podloženou kritikou a riadenie veľkých projektov. Máme tu teda dva veľké takéto projekty, o ktorých budeme diskutovať. A teraz pokiaľ ide o nový spôsob e, práce, e, počul som, čo povedal dvor auditorov. Samozrejme, toto je evolutívny e, koncept. Už viacero rokov to nazývame rovnako, ale tento prístup sa veľmi mení podľa toho, čo sa deje vonku, aké sú naše skúsenosti, to po prvé a po druhé. Myslím, že by bolo chybou, keby sme to zredukovali iba na riadenie plôch a získavanie plôch tu sa jednoducho preukázalo, že e, vlastne získame oveľa menej metrov štvorcových týmto prístupom, ale je to veľa komplikovanejšie. Nemôže to fungovať, pokiaľ tu nebudeme mať tri e, elementy, ktoré budú dobre spolu fungovať. E, riadenie, výkonnosť personálu, informatika, ktorá umožní mobilitu a samozrejme potom aj e, budovy. To je všetko z mojej strany, pán predseda. A e, podľa vás sú tu dané všetky tieto tri predpoklady, alebo niektoré z týchto predpokladov e, tu nie sú dané? Je ťažké dať k dispozícii tieto nové technológie, na to je potrebné zmeniť prístup personálu jednotlivých generálnych riaditeľstiev a aj metódy riadenia personálu kolega by vám mohol povedať, že sme veľa času venovali do toho, že sme e, e, vlastne presvedčovali ľudí, že môžu fungovať aj iným spôsobom. Toto je tiež e, zásadne dôležité. Ak sa to neurobi, tak to vedie k zamietnutiu takéhoto projektu, takejto zmeny, iba preto, že táto zmena nie je pochopená. Dobre, ďakujem za komisiu a teraz pani Van Olst za radu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem e, doplniť pár bodov k tomu, čo pán Molinio práve povedal. Áno, nejde tu o niečo, čo chce jednoducho, čo si dáva za cieľ iba zničiť počet metrov štvorcových e, kancelárských prístrojov na osobu. Nie je to oveľa obsiahlejšie. Bricks by e, behavior musia tu byť v súlade, aby to umožnilo kolegom Eh, aby v, eh, na určitej ploche mohli svoju prácu robiť lepšie. Eh, takže my sme zahájili pilotný projekt v tejto fáze. My nie sme early adopter, pretože sme chceli profitovať z experimentov, ktoré už vidíme v parlamente, v komisie. Aj to využívame je to pre nás užitočné. Snažíme sa teda vyvinúť tie najlepšie pilotné projekty, ktoré by realizovali e, tie e, najlepšie nové koncepty e, a teda vychádzali pritom zo skúseností predchádzajúcich rokov. My plne súhlasíme s odporúčaniami dvora auditorov, že musíme tento projekt hodnotiť a my sme teraz dva roky skúšali rôzne typy e, New Ways of Working, e, desk, alebo, e, teda, alebo aj stôl, ktorý je pevne pridelený každému zamestnancovi a evaluovali sme, ako sú spokojní zamestnanci s takýmito kancelárskymi priestormi oboch druhov. Vychádzali sme z activity-based working, pritom Takže rôzne priestory, kde e, môžete mať buď e, zasadnutie so všetkými IT nástrojmi, ktoré by ste mohli využiť, videokonferencie, využitie práce na diálku, Eh, čo si to vyžaduje v tej IT oblasti a eh, potom eh, behavior, to sa vzťahuje na zamestnancov, ale aj na manažment. Keď, ak nevidíte vašich zamestnancov, pracujú na dielku, môžete im rovnako dôverovať, ako evaluovať kvalitu práce v takomto prostredí. To je samozrejme komplexné. A k budove Európa Závery sú v správe. A teraz prejdem do angličtiny. Keďže všetko bolo napísané po anglicky, takže bude pre mňa jednoduchšie pokračovať v tom istom jazyku, v akom e, dvor auditorov napísal svoju správu. Takže ako je napísané v dokumente, ale nevidel som to, nevidela som to v prezentácii, budova Európa E, dodržala rozpočet, čo je, myslím, pomerne dobrá správa pre európskych e, daňových poplatníkov. Došlo síce k sklzu, ale ten sklz bol kvôli nepredvídaným okolnostiam a ja myslím, že je treba spomenúť, čo to bolo v prvom rade Lisabonská zmluva. Lisabonská zmluva zmenila pomerne zásadne e, rozsah tejto budovy, takže sme museli implementovať novú konfiguráciu pre Európsku radu a takisto došlo k vytvoreniu E, pozície prezidenta rady, čo malo veľký vplyv na budovu a to sme museli zohľadniť. Takisto e, e, došlo k odvolaniu sa na prvostupňový súd neúspešného uchádzača. Toto takisto spomalilo práce takmer o rok a potom otázka znečistenej pôdy pod budovou, tam sme to riešili 3 roky, ale zároveň E, nedošlo k prekročeniu rozpočtu. Ten rozpočet sa podarilo dodržať, čo je, myslím, vynikajúci výsledok. Tiež e, môžeme povedať pomerne veľa o mechanizmoch financovania, alebo hovoriť veľa o mechanizmoch financovania e, k tomu, či sú komplikované alebo nie. My si myslíme, že boli zjednodušené, alebo že sú dosť jednoduché z hľadiska placov daňových poplatníkov konečná zmluva podpísaná s Belgickom, e, k tej došlo, k jej podpísaniu došlo v roku 2008 a treba si uvedomiť, čo nám umožňovali, alebo aké možnosti sme mali v tom čase. E, e, odložené platby už boli možné vtedy um, a v rámci predchádzajúcej verzie finančného nariadenia to teda bolo možné, ale v roku 2008 sme využili túto payment differé, to bolo možné, ale úvery, alebo teda požičky možné neboli. Takže sme museli budovu realizovať e, bez, alebo teraz s tými možnosťami, ktoré boli k dispozícii vtedy, to znamená v roku 2008 e, my sme teda využili e, predávkové platby belgickému štátu, ale belgický štát pre nás bol dôveryhodným partnerom, stále je a preto sme takéto predávkové platby pomerne vo veľkej výške vykonali, ale um, ten, ten, úroky sa potom odpočítali od celkovej ceny budovy, takže bolo v záujme, e, alebo tieto kroky boli v záujme e, európskeho daňového poplatníka. Potom niekoľko pripomienok, respektíve elementov, kde si myslíme, že je potrebné zdôrazniť napríklad Ehm, takéto záležitosti. A ináč súhlasíme s odporúčaniami Dvora auditorov, budeme spolupracovať s ďalšími inštitúciami na ich implementácii čo najskôr a čo najkvalitnejšie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Takže je to všetko v súlade s záujmy daňových poplatníkov, neviem či presne tých belgických, ale zaraža eh, komplexita eh, s aplikáciou členských štátov, aby sa našlo eh, nejaké eh, riešenie. No a vy ste mali urobiť tlačovú konferenciu, aby ste to vysvetlili európskym občanom, tak mm, by to len ťažko chápali. Ale sú tu jasné právne zadania a pravidlá. A teraz sa za súdny dvor, pani pán Žujers, Ďakujem pekne za to, že ste mi dali slovo. Ja by som snáď len dodal, no čo sa týka inštitúcií sídlom v Luxemburgu a pre súdny dvor správe pána Gregora, za ktorého mu ďakujem, by som chcel povedať, aký dobrý výsledok má za posledných 10 rokov súdny dvor v tejto oblasti. E, myslím, že existujú viaceré dôvody, ale jeden je hlavný a to je e, úzka spolupráca, spolupráca s luxemburským štátom. No a myslím, že to môžem odporúčiť aj ostatným inštitúciám, ktoré sídlia v Luxemburgu, pretože máme budem byť v štáte, ktorý má nie len kapacity, ale aj politickú vôľu pomôcť inštitúciám e, pri realizácii ich e, realitných projektov. ďalšia vec, e, ktorú by som rád doplnil, je, že keď sa hodnotí dopad hľadiska transparentnosti a otvorenosti zberných prevodov, tak treba sa zaoberať propočnosťou na dvore auditorov sú takéto zberné prevody, ktoré v objeme 1 až 2 ročného rozpočtu. To znamená, že sa nedá hovoriť o nejakom nadhodnotení alebo podhodnotení um, rozpočtu, ale je to prakticky nevyhnutné kvôli výkonu aktuálneho, aktuálneho rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne. No a tu počujem jadrenia o zberných hodnotoch, zberných prevodoch, tak myslím, že by sa malo niečo robiť. Ja chápem ten pragmatizmus, ale ak tie spravidlá e, nie sú e, správne, tak by sme mali poradiť, ako ich upraviť tak, aby to bolo e, v zhode s dobrými rozpočtovými praktikami. A teraz eh, Ruská centrálna banka. Ďakujem pekne, ja to poviem veľmi stručne, pretože tá správa dvora auditorov bola výborná. Ja ďakujem za eh, vynikajúce vynikajúcu spoluprácu. My akceptujeme všetky odporúčania, ktoré prispievajú k zlepšeniu zriadenia, pretože sa tu hovorilo o nových pracovných postupoch, tak v roku 2018 sme tiež zaviedli tento mechanizmus, ktorý sme vyhodnotili v roku 2020, no, ktorý vyhodnotíme v roku 2020, no a, v našej politike to budeme zohľadňovať. No a tiež a, Ďakujem dvoru auditorov a spoluprácu v riadení našich nehnuteľností v Frankfurte. Ďakujem pekne. Skončili sme s pripomínkami zástupcov rôznych inštitúcií. Kolegovia, kolegyne, máte nejaké ešte doplnenia, poznámky? Takže pán Gregor, na záver máte slovo ešte. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne za všetky pripomienky od všetkých inštitúcií. Ak môžem veľmi stručne, e, tak e, by som rád povedal nejakých pár e, záverečných slov. V prvom rade chcem poďakovať Európskemu parlamentu za to, že schválil stratégiu formálne na úrovni BIRA. My počas sporového konania sme, myslím, celkom jasne v správe naznačili, ako aký je vlastne účtovný dopad e, odloženej diferenciácie výdavkov na budovy. E, no a potom z hľadiska finančného nariadenia a legislatívy je z dlhodobého hľadiska trocha zvláštne, že verejný rozpočet e, musí financovať svoje dlhodobé záujmy buď štátnymi alebo finančnými sprostredkovateľmi. Určite by sa dal nájsť spôsob financovania v rámci verejného rozpočtu. Ja som spomenul odporúčanie v správe z roku 2007, kedy sme odporúčili e, diferencovanie týchto rozpočtových prostriedkov. Takisto sme zohľadnili zmenu rozpočtov nariadenia z roku 2013, kde títo finanční um, sprostredkovateľia boli, e, boli, táto možnosť bola zavedená a ďalej e, k tým nepredvídaným okolnostiam e, v prípade rady tam by som chcel alebo tam som spomenul rôzne dôvody e, sklzov jednotlivých projektov. Niekedy naozaj neboli e, spôsobené inštitúciami a záviselo, teda na jednej strane e, spolupráca s hostiteľským štátom bola pozitívna, Luxembursko na druhej strane rada musela reagovať na nie veľmi dobrú spoluprácu s Belgickom. Čiže celkovo mám pocit a ja som, som rád, že po tom komplikovanom sporovom konaní e, akceptovalo všetkých 5 inštitúcií e, nálezy um, dvora auditorov a dúfame, že sa um, zlepší e, manažment budov a takisto porovnateľnosť údajov, ktoré zbierajú a produkujú. A ešte raz ďakujem teraz za pripomienky všetkých eh, piatich inštitúcií. Nous arrivons au terme de cette audition. Dostali sme sa nakoniec tohto vypočutia, tejto zaujímavej správy. Ďakujem pánovi Gregorovi a dvoru auditorov za kvalitu tohto dokumentu. Ďakujem tiež našim tlmočníkom, ktorí akceptovali eh, predlženie, tak aby sme sa dobre rozumeli počas tohto vypočutia o politike nehnuteľnosti Európskej inštitúcii. Ďakujem tiež zastupcom rôznych inštitúcií a, a ďakujem za aj predsa s takýmto textom komplexným a komplexnou problematikou. A takže ďakujem za odporúčania, tak aby sme mohli nejak revidovať to nariadenie a finančné nariadenie tak, aby práca bola zjednodušená. Ste chápete, že my chceme v prvom rade predložiť rozpočet, ktorý bude verným obrazom toho, čo dosahovať Európa, aby prispievala k demokracii a aby európskych občanov. Takže ja ďakujem snahám luxemburského štátu. A musím povedať, že Luxemburg tiež dobre, že má toľko budov európskych inštitúcií a v Kirchbergu to tiež vytvára zamestnanosť. Takže ďakujem luxemburskému štátu aj logickému štátu že sa budú príjmať čo najrychlejšie roko, e, rokovania a rozhodnutia. No a chcem ešte pripomenúť, že ďalšie zasadnutie sa uskutoční 7. E, februára je tu ešte nejaká neistota. Aha, takže 29. sa tiež uskutoční spoločné zasadnutie výborov Buč a Ekon e, náš rozpočet 7. februára. Takže ďakujem všetkým, ktorí tu zostali tak dlho A. Ja sa ospravedlňujem, že sme to predlžili, ale bolo to veľmi zaujímavé. Nikto už nezjedol slovo, takže zasadnutie je ukončené.